Ešte raz začíname. Dobré popoludne želám. Dobré popoludne želám všetkým. Hlavné body programu je povolenie GMO úloha EFSA, vedecké vyhodnotenie postupov za prítomnosti profesora Seraliniho environmentálny dopad eolických a veterných mlynov na pohraničí Čiech a Nemecka. Je to aj vystúpenie ombudsmana, výročná správa výboru PETI, stanovisko o sídle Európskeho parlamentu. K prvému bodu programu veľmi citlivá otázka upozorňuje, dostali sme upozornenie od kolegov rozhodnutie koordinátorov diskutovať s zatvorenými dvorami body 8 a 9. Poprosím kolegov, aby sme aspoň, ak pán Hankis má nejaké pripomienky k programu, pani kolegyňa. Eh, én nekem a zárt ülés elrendelésével kapcsolatban eh, volna kérdésem, Áno, ja by som položila jednu otázku k schôdzi za zatvorenými dverami. Ja som prekvapená a nechápem, prečo e, máme robiť toto stretnutie za zatvorenými dverami. Ja si myslím, že sa zhodneme na tom všetci tu, ktorí sme prítomní, že ak ide o historickú otázku, o konflikt medzi členskými štátmi EÚ, na vyriešenie týchto problémov Potrebujeme obe krajiny zmieriť, potrebujeme pochopenie, potrebujeme komunikovať a jediný spôsob, ako to dosiahneme, je, že budeme o tom hovoriť, že budeme komunikovať a to verejne. A myslím si, že to je európsky princíp hovoriť o týchto otázkach a hovoriť o nich otvorene. A ak je nejaký problém, ktorý je špecificky citlivý, zaujímavý niečím alebo niečo, tak nemali by sme ani o tom hovoriť za zatvorenými dverami. To je komunistický princíp. V minulosti v, za komunizmu v Maďarsku to vždy takto fungovalo, ale už teraz nie sme za komunizmu. A to ma naozaj veľmi prekvapuje, že takéto citlivé otázky e, sa budú diskutovať za zatvorenými dverami a ľudia o tom nebudú informovaní. Ide o viac ako storočnú dámu, ktorá, eh, ktorej sa týka jedna eh, z petícií a pani povedala, že nemôže a nechce sem prísť, lebo nechce tu čakať niekde v chodbe a nechce byť takýmto spôsobom ponižovaná. Takže ja si myslím, že to nie je normálny postup. Občianka Európskej únie takýmto spôsobom by nemala byť ponižovaná. Ďakujem, kolegovia. Je to otázka e, rozpravy a hospodárnosti k tomu programu, špecificky k rozhodnutiu, o ktorom ste diskutovali. Je rozhodnutie e, výboru a to je zvrchované rozhodnutie koordinátori na základe určitých politických citlivostí rozhodli, že sa bude e, diskutovať za zatvorenými dverami a väčšinou to bolo schválené a teda rozhodnutie je zvrchované a nebudem zachádzať do detailov a nechcem vytočne predlžovať diskusiu. Samozrejme môžeme zaznamenať e, vášu poznámku do zápisnice. Samozrejme, nikoho nechcem obrať o možnosť e, vyjadriť sa, ale poprosím vás veľmi stručne, kolega Bago. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám teda jeden návrh pre našich kolegov a pre kolegu Mošnára ako koordinátora. Ak teda navrhli toto rokovanie za zatvorenými dverami, koordinátori by mohli stiahnuť tento návrh a mala by to byť verejné rokovanie Parlamentný výbor má na to právo, je to kompetencia, zvrchovaná kompetencia výboru a vychádzame z článku 4 a 49 odsek 2011. Týka sa to e, a tajomstiev, obrany a tak ďalej. Na základe týchto článkov môže mať parlamentný výbor zasadnutie za zatvorenými dverami, ale takéto parlamentné rozpravy, o ktorých hovorila aj predrečnička, tak e, samozrejme e, v takomto prípade by sme mali mať verejnú rozpravu a preto by som požiadala o nové hlasovanie, aby tento bod bol diskutovaný verejne. Okay, grazie, signora Ďakujem. Facem o absolut imperativă. Komisia de... by sme niečo jednoznačne osvetliť, je rozhodujúce to, že e, výbor PETI nie je nejaká mierová konferencia, Ja som tu počul skutočne udivujúce e, vyhlásenia, že konflikt medzi členskými štátmi EÚ, ktorý už dlho trvá, by sa mal tu otvorene diskutovať. No to je prístup, ktorý protirečí e, postupom výboru PETI a samozrejme to protirečí aj kompetenciám Európskeho parlamentu a vôbec to nezodpovedá pravde na základe tohto vyhlásenia. Určite pochopíte, prečo koordinátori prijali takéto rozhodnutie. To rozhodnutie bolo rozumné a správne, keď sa rozhodli E, organizovať rozpravu za zatvorenými dverami. Európsky parlament, aj náš parlamentný výbor nie sú žiadnou scénou či javiskom diskusie o vnútorných problémoch, nezávisle od krajiny. Skupina socialistov a demokratov je za diskusiu za zatvorenými dverami. Ďakujem a pripomínam, že toto rozhodnutie sa prijalo za prítomnosti všetkých politických koordinátorov a väčšinovým hlasovaním. Ďakujem. Pán Marvati Ďakujem pekne. princípy verejnej rozpravy a transparentnosti, to sú, tie sú rozhodujúce v práve. A tu ide o právne otázky, ide o otázky ľudských práv a otázky aplikácie európskeho práva. Existujú ľudské práva, E, ktoré môžu byť nejakým spôsobom ohrozované. Ja som presvedčená, že ide práve o otázky ľudského práva a o ich porušovanie a o tomto my budeme diskutovať a preto nie je dôvod, aby sme mali rozpravu za zatvorenými dverami. Práve naopak, aby sme zaručili rešpektovanie týchto práv, potrebujeme verejnú diskusiu. Je to oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ja ako právnička, keď sa rozpráva o otázkach ľudských práv, moje skúsenosti hovoria, že je rozhodujúce, aby e, ľudia, skutoční ľudia videli, akým spôsobom má legislatíva priamy dopad na ich život a aby vedeli, ako sa o tom diskutuje napríklad tá storočná dáma. E, chceme poznať jej históriu, jej životné skúsenosti, chceli by sme ju vypočuť a mali by sme jej umožniť, aby tu bola prítomná, pretože e, keď ide o osudy skutočných ľudí, tak e, nie sprostredkovanie, ale priamo z ich úst najlepšie pochopíme, ako to funguje, aká bola história a ak chceme skutočne rešpektovať ľudské práva, tak preto žiadam verejnú diskusiu. Moment. Pán Jar, potom vy a potom už nikto iný, pretože nemôžeme sa tu zdržiavať takouto obširnou rozpravou. Ja, Dank, mal... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som ešte raz e, chcel poukázať na ten kompromis, ktorému sme dopracovali sa na schôdze koordinátorov. Mali sme vtedy už veľkú diskusiu a sme, ja by som tento kompromis chcel podporiť. Myslím si, že sme, chceli, sme povedali, že chceme o tomto probléme hovoriť, diskutovať a boli tu rôzne názory na tom hlasovaní. Jedni aj pripravili, že to nie, nemáme pripúšťať e, a iní povedali, ale je to určite e, otázka, ktorá sa týka občanov. Preto sme sa dohodli, že kompromisne budeme e, o tomto môcť diskutovať, ale s vylúčením verejnosti. Preto by som chcel pripomenúť, pripomenúť kolegom, ktorí ešte by to chceli o tom diskutovať verejne, tak chcel by som za to, aby ste som úplne nemohli, neby, nezrušili túto tému, tak e, bol by som za to, aby ste podporili um, tento kompromis. E, a verím tomu, že ten kompromis, ten návrh bol dobrým rozhodnutím koordinátorom a mali by sme sa tohto kompromisu dnes naďalej držať a diskutovať túto petíciu bez prítomnosti verejnosti. Myslím si, že to nebolo nejaké také rýchle rozhodnutie koordinátor, stretnutia koordinátorov. Veľmi dlho sme o tom diskutovali. E, predsedajúca, áno, nech sa páči, máte slova, slovo, ďakujem. Ďakujem pekne. <clears throat> Pani predsednička, ja som dostal slovo. Ja len toľko chcem povedať, nesúhlasím s tým, čo povedal pán kolega z Rumunska. Absolútne nie, že to bolo nejaké rozumné e, riešenie alebo, alebo rozumné rozhodnutie to je jedna vec. A druhá vec je, že tu nejde vôbec o rozpor medzi dvoma krajinami, medzi Slovenskom a Maďarskom. Tu ide o rozpor, keď už teda rozpor medzi slovenskými občanmi a Slovenskom. A to je vážna vec a ja si myslím, že slovenskí občania majú právo vedieť, akým spôsobom táto, e, tento výbor bude prerokovávať ich problém a oni tu budú aj prítomní podaktori, takže ja si myslím, že to, čo povedal aj pán Jar, ja samozrejme som s ním v kontakte a ja rešpektujem e, koordinátorov, ale na druhej strane ešte by som vám dal na zváženie, to, to je taká vec, ktorú, ktorá zaujíma veľký, veľké spektrum ľudí, čo nie je otázka, nedá sa to lokalizovať len pre, na Slovensko a Maďarsko. Toto, toto sa môže stať hocikedy v inom, inej krajine Európskej únie a ja, mysl, ja, si myslím, že to je záležitosť aj taká systémová, čo by sme tu mali riešiť otvorene a nemáme za čo by sa hambiť okay, a nemá, nemusíme to skrývať a je to e, zbabelé riešenie, aby sme to robili you, len Mrs. v rámci e, komisie, teda výboru. Ja, Ďakujem pekne, ja sa môžem len e, stručne vyjadriť. Súhlasím s, tom, s tým, čo práve teraz povedal pán kolega Jar. A mali by sme rešpektovať rozhodnutie koordinátora. Um, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem tiež stručný. Myslím si, že musíme vyjadriť, že my ako občania Európy sme transparentnými a myslím si, že mali by sme o tomto hlasovať ako výbor. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Myslím si, že sme mali už vážnu debatu na pôde porady koordinátorov o tejto téme a koordinátor. A a koordinátori našli vhodné riešenie na prerokovanie tejto témy. E, bolo by škoda, keby rokovanie Európskeho parlamentu a petičného výboru sa zvrhlo na e, politickú prezentáciu e, niektorých strán z Maďarska, ktoré potrebujú robiť predvolebnú kampaň aj týmto spôsobom. Vypočuli sme si dôvody všetkých zainteresovaných. Ja si myslím, že rozhodnutie alebo stanovisko výboru nebolo jednomyselné, síce boli rozdielne názory, ale musím požiadať kolegov, členov výboru, ktorí sú prítomní, aby hlasovali k bodu, tak ako sme o ňom diskutovali. Teda požiadam vás, aby sme odhlasovali k potvrdeniu rozhodnutia koordinátorov že bude rozpráva o bodoch 8 a 9 za zatvorenými dverami. Ako som vám povedala, podľa rokovacieho poriadku e, výbor je zvrchovaný a nezávisle od toho, akým spôsobom koordinátori rozhodli, dobre, tak predložím, musím predložiť tento návrh aj celému výboru na schválenie. Poprosím vás, aby ste hlasovali za rozhodnutie koordinátorov, kto je za kto bude hlasovať za, tak potvrdzuje rozhodnutie, že sa bude diskutovať za zatvorenými dverami. Teda kto je za diskusiu za zatvorenými dverami, to je rozhodnutie koordinátorov. No, no, no, One, six. Ďakujem, bolo 9 za, kto je proti? Len 4, proti. Takže rozhodnutím výboru je mať túto rozpravu za zatvorenými dverami. Takže takýmto spôsobom máme schválený aj návrh programu ešte mám niekoľko poznámok a oznámení k bodu 5. Ako som povedala predtým, máme diskusiu, prvú výmenu názorov o GM o potravinách a ja by som poďakovala profesorovi Seralinimu za jeho prítomnosť a pán John Bryan nie je prítomný, to je hlavný autor petície ale zaslal dve, dva písomné e, dokumenty, máte ich k dispozícii v dokumentácii. Bude sledovať e, rokovanie cez web streaming. Ďakujem aj EFSA, aj kolegovi Bergmanovi, ktorý tiež pris, prispieje k diskusii body 8 a 9 Výbor PETI rozhodol potvrdiť rozhodnutie koordinátorov a bude sa o nich diskutovať za zatvorenými dverami. Zajtra do obeda tu bude um, Európsky ombudsman, ktorý, ako viete, oznámil svoju uh, demisiu. Takže to je posledná správa, ktorú predloží nášmu výboru. Zajtra ráno výbor sa bude venovať aj výročnej správe. Spravodajcom je Macmillan Scott a budeme tiež diskutovať o stanovisku pána Čičestera o veľmi ožahavej otázke umiestnenie sídel inštitúcií Európskej únie. Gestorským výborom je výbor AFKO, potom budeme analyzovať pozmeňovacie návrhy správy Čontis, stanovisko k preskúmeniu hodnotenia vplyvu na životné prostredie a potom vyšetrovacie misie, ktoré sme mali v Galícii a druhá e, vyšetrovacia misia bola v Madride v Španielsku. Myslím, že už nie sú žiadne pripomienky k návrhu programu, tak ho budem považovať za schválený k druhému bodu. Ešte pani Vertman k prvému bodu. Uh, Mám otázku do diskusie o správe o Galícii. Či dokument bude prístupný, dostupný všetkým, alebo iba oficiálnym členom delegácie, ktorí môžu dostať tento dokument, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že iba ja a moja kolegyňa Tatiana majú tento dokument, pretože sme oficiálnymi členkami a ostatní zatiaľ nie a zajtra sa o tom má diskutovať. Ako bez dokumentu diskutovať? To je otázka. Neviem. Ďakujem za vašu poznámku. Jasné že už dokumentácia mala byť distribuovaná všetkým členom výboru, samozrejme, aby boli pripravení viesť diskusiu. Ja sa dozvedám teraz, že na žiadosť kolegu Bolanda dokumentácia nebola distribuovaná. Tak sa budem snažiť vyriešiť túto situáciu a tiež sa budem informovať, prečo k tomu došlo Samozrejme, že dokumentácia je potrebná na to, aby rozprava zajtra prebehla korektne a v poriadku. Okay. Len som chcel objasniť k bodu kolegyni Bergman, poznámke vypol sa mikrofon rečníka, nepočujeme rečníka. okay. Yeah, okay, okay. Decía que para Len aby som objasnil to, čo povedala kolegyňa Pergman. My nemáme napríklad preklad do španielčiny. Myslím, že je k dispozícii len anglická verzia a to ani nie je ani len jazyk samotného autora stanoviska, takže tie ťažkosti, predpokladám, že spravodajca to zajtra vysvetlí, ale tieto ťažkosti takto nám oneskoruje celú prácu. Chceli sme mať otvorenú výmenu názorov, ale okolnosti sú také, aké sú. A to znamená, nemáme ešte dokumentáciu v jednotlivých jazykových verziách. Upozorňujem, že už sme boli v, Goli- v Galícii a odvtedy to sú 3 alebo 4 mesiace od tejto návštevy a bohužiaľ ešte stále tá dokumentácia nie je v dispozícii vo všetkých jazykových mutáciách. Eh, Dobre. O tomto všetkom budeme musieť v sekretariáte eh, diskutovať a dúfam, že tam mi budú odpovedať pani Oken. Drobná poznámka. Myslím si, že keď sa má diskutovať vo všetkých jazykoch a pritom je to dostupné iba v dvoch alebo v troch, to je jednoducho náhodný výber. Keď tvrdíme, že potrebujeme všetky jazyky, to je jedna situácia, ale keď sa už raz dohodneme, že iba v troch jazykoch, tak potom všetci by mali na tom sa, jednoducho sa s tým zmieri. To ne, ne, nepoužíva to ako výhovorku, že nie je jednoducho ďalšia jazyková verzia k dispozícii. Zaznamenali sme aj túto poznámku. Druhý bod programu schválenie zápisníc predchádzajúcich schôdzi. Ak nebudete mať pripomienky, tak na konci schôdze ich budeme považovať za schválené. Pripomínam, že máte e, stanovisko predsedníctva k jednotlivým petíciám, ktoré sme dostali do zajtra E, k ním prídu ešte stanoviska kolegov. Ak neprídu pripomienky, tak ich budeme chápať e, za schválené tak, ako boli distribuované v zozname. A idem na bod 5 programu. To je petícia, už viackrát sa o nej diskutovala, je to, sú to petície predložené na rokovanie vo výbore na základe žiadosti eh, Johna Bryana, britského občana o údajnom porušovaní všeobecných zásad týkajúcich sa činnosti Európskej agentúry pre potravinovú bezpečnosť v súvislosti s preskúmaním uplatnení geneticky modifikovaných eh, eh, potravín. Rovnako je to petícia Karola Tuardela a pána Johna Bryana. Všetky sa týkajú tejto témy ako som povedala, predkladateľ petície nie je prítomný a hneď dám slovo profesorovi Seralinimu, aby vystúpil. Mrs. President, thank you very much. Pani predsednička, ďakujem pekne, dámy a pani. Mám tu čest vystúpiť, aby som vystúpi, vysvetlil dôvody, prečo nemôžeme uznať e, odôvodenosť kvôli rôznym e, kvôli konfliktu záujmov, konkrétne k geneticky modifikovaným organizmom, ale konkrétne k pesticídom, ktoré s týmto otázkou súvisia. My sme publikovali minulý rok v septembri dokument, ktorý bol odmietnutý EFSO, ktorá je tu prítomná a bol to len príklad, ako vlastne funguje EFSA. Máme tu 3 milióny rôznych podpisov na viacerých petíciách a až 1200 vedcov v jednej petícii žiadalo o to, aby EPSA keď e, publikovala dokumenty, takisto aj ďalší, ďalších 300 vedcov žiadalo transparentnosť v spornej expertíze, e, čo nie je e, v tomto prípade ten prípad. Takže vlastne tu je jedna štúdia, ktorá je dlhodobým posudzovaním vplyvu pesticídov na životné prostredie. To znamená, že je to, akým spôsobom sa poskytuje pesticíd farmárovi alebo záhradníkovi. 80 eh, eh, polnospodárských geneticky modifikovaných eh, organizmov sú určené len na to, aby boli schopné tolerovať a tieto herbicídy a pesticídy bez, bez toho, aby boli zničené. Takže v podstate EFSA má autorizovala tieto, schvalovala tieto produkty pre všetkých občanov v Európe a EFSA mm, uviedla veľmi pozitívny poradenstvo z hľadiska možno, alebo veľmi pozitívne vyjadrenie z hľadiska mm, uvádzania týchto produktov na trh. Takže problém je, že keď my by sme mali pravdu, v tomto našom dokumente voči FC, to ako keby sme sa ich pýtali, že či nemajú pravdu. A oni samozrejme nemôžu povedať, že nemajú pravdu, pretože je tu množstvo rôznych zdravotných rizik, ktoré s týmto súvisí, ktoré neboli koncom vzané do úvahy a mali byť posúdené. Pripomínam, že EFSA nežiadala viac len 90-dňový test, len NK, na NK 603 a vôbec ani netestovala e, to na e, takých úrovniach, aké sú e, v samotnom prostredí, ako napríklad vo vode alebo v krmivách. Tiež táto formulácia neobsahuje ani rôzne aditíva. My sme už od roku 2009 poukazovali na to, že sme veľkou skupinou vo svete, ktorá publikuje celkovú toxicitu. A tu publikovali sme viac ako 12 e, prác v tejto otázke. Máme takisto aj rôzne e, výskumy e, toxicity v pesticídov, aj v ich úrovne v telách živočíchov a zvierat, takisto aj v ľudskom tele. Takže jeden z najväčších rizik GMO je práve tá zbytková hodnota Ehm, alebo ten, ten, ten, to reziduum e, látky, ktorá je v krmive alebo v potravine. Chcel by som ešte pripomenúť, že napríklad toto EFSA vonkoncom nevzala do úvahy, pretože povedali, že e, nie je dostatok nemám dostatočnú štatistiku, nedostatok e, potkanov a že to, akým spôsobom boli e, zabíjane potkany, bolo v right norme. To, to preto sa odmietla a keďže Roundup vytváral e, oveľa viac nádorov a tieto prostri- tie e, kontroly e, potvrdili, že museli e, konzumovať teda zvieratá granole, ktoré, granole, ktoré obsahovali GMO a potom niektoré neobsahovali. Takže bo, to sa vlastne vytváralo v rámci v rámci testu. Takže problémom je nedostatok transparentnosti v celom tomto um, výskume a A v týchto časopisoch, ktoré sú kontrolované kolegami odborníkmi, boli publikované naše výsledky a EFSA upo- publikovali niečo, čo protirečí týmto odborným časopisom, lenže mali teda publikovať aj údaje. Je veľmi dôležité pre európskych občanov, aby mali prístup k údajom, ktoré umožnia autorizáciu týchto produktov, aby európsky občania mohli vidieť, kto má pravdu, kto to myslí vážne, kto e, sa skompromitoval chybami, ktoré urobil. A nie sme schopní dostať sa k eh, analýze krvi z laboratórií, z krvi zvierat, ktoré obsahuje látku Roundup, pretože EFSA iba vyhodnotila glykozid dlhodobo, ale my sme zistili, že aktívny, aktívna látka glykozid nespôsobuje toxicitu u ľudí alebo u cicavcov práve eh, celkový vzorec spôsobuje, celková zmes spôsobuje toxicitu, nie len táto jedna látka. Toxikológia za posledný mesiac v ktorej to, eh, sme publikovali tieto údaje v časopise, ktorý sa nazýva Toxikológia. Dlhodobé vyhodnotenie sme nemohli publikovať, pretože nikto nám nedal hm, príslušné údaje. Čo sa týka dôverných údajov francúzských úradov, tie používajú tie isté údaje iba za krátkodobé časové úseky, EFSA sa rozhodla, že nebude vyhodnocovať látku Roundup v dlhodobých časových úsekoch. Vedecký výbor sa uzniesol na tom, že nie je nevyhnutné vyhodnocovať účinky geneticky modifikovaných látok dlhodobo. EFSA skrýva fakt, že nechce na svojej stránke publikovať súrové údaje. Dala tam niečo v PDF-ku, ktoré, to pdf sa nedalo využiť do štatistík a takisto práva na duševné vlastníctvo patria e, im a preto nebolo možné využiť tieto informácie, pretože boli kryté týmto intelektuálnym a duševným vlastníctvom. Bolo to znemožnené. Sú tu však účinky na pečeň a obličky, Zistili sme, že po dvoch rokoch boli oba tieto orgány e, u skúmaných ťažko ovplyvnené, závažne ovplyvnené. Ale EFSA nemieni tieto signifikantné účinky zapracovať. Tvrdia, že nie sú biologicky relevantné a preto je tu veľmi dôležitý dôvod. E, historické údaje z kontrolnej skupiny e, potkanov to sú údaje, ktoré sú zozbierané od všetkých laboratórnych potkanov na, v istom laboratórnom zariadení, aby bolo možné porovnať tieto údaje z kontrolnej skupiny a zo skupiny, ktorá dostala látku. A teraz e, nie je možné to porovnať. Hovorím tu o analýze krvi potkanov. A keďže nikdy neboli žiadané dlhodobé testy, ako som už povedala, keďže F, sa tvrdí, že Roundup má utajené zloženie, utajený vzorec chemický a sú tu isté dohody, ktoré nedovolujú zverejnenie tohto vzorca. Vidíte, že tu sú účinky glikozidu na bunky. Nie je to až také toxické. Tá toxicita stúpa až po istom bode rozriedenia. Tu vidíte veľmi toxické účinky, aspoň 10-násobne vyššie ako v porovnaní s predchádzajúcou situáciou, dokonca aj 100-násobne vyššie toxikologické účinky sme pozorovali, ale tieto sú skryté, pretože aktívny e, prečo sa vlastne tá toxicita zvyšuje, to sa skrýva v, vo vzorci, v chemickom vzorci. Volá sa to polyetoxilované zlúčeniny. POE15 je jedna z nich a to je naozaj pesticíd. V mnohých pesticídoch obsiahnutá látka a nikdy sa netestovala dlhodobo. Vždy sa testovala iba krátkodobo v USA nie, prepačte, ospravedlňujem sa tlmočník v štá, národných štátoch a netestovala to nikdy EFSA. A dokonca i teraz krv, ktorá bola glikozidovaná po dlhý čas, je zapečatená v úradoch v Nemecku a EFSA využíva iba isté výsledky a stanoviska a extrakty, pretože EFSA nedokáže tieto údaje, ktoré sa týkajú glikozidu, istým spôsobom izolovať a publikovať ich. Tu vidíme, že látka Roundup je vo svojom vzorci škodlivejšia na embryo bunky. A vedecký výbor FC prijal názor, že GMO zemiaky, keď 5 potkanov počas 90. dní boli krmené týmito zemiakmi. E, mali, tu, boli tu isté výsledky, ktoré boli pozorované a ja sa pýtam, kto to myslí vlastne vážne, kto tu je, koho treba brať vážne, keď EFSA, vedecká rada, sa rozhodla takto. Historické údaje, ktoré EFSA používa pri skupine, kontrolnej skupine laboratórnych potkanov a pri porovnávanie sa tiež tieto historické údaje využili, ale oni nie sú správne. Potrebujeme také historické údaje, ktoré vychádzajú napríklad zo 60 potkanov, niektoré z nich však mali tumory, m, mm, tie kontrolné potkany, ktoré využívala firma a EFSA na porovnávanie na teoretickej úrovni, boli iba krmení, boli krmení iba takými potravinami, ktoré neboli skontrolované. Nevieme, či obsahovali pesticídy a GMO, možno aj obsahovali. Čiže tzv. historické údaje sú neplatné, pretože kontrolná skupina e, jedla alebo dostávala takú dietu, ktorá tiež obsahovala pesticídy a GMO. Neboli to zdravé laboratórne potkany. A EFSA skrýva tento fakt, pretože tvrdí, že isté údaje sú dôverné a nemôže ich publikovať. Keď porovnávame kukuricu, ktorá je geneticky modifikovaná ako krmivo. Táto má takisto istý skrytý účinok, ktorý sa prejaví až po 90 dňoch. EFSA toto takisto neuznáva tvrdí, že s historickými údajmi, keď sa to porovná, že to nie je pravda. Takže nedávno vedecký výbor organizácie EFSA povedal, že nie je dôvod, aby sa urobilo dlhodobé vyhodnotenie týchto látok, ktoré obsahujú geneticky modifikované plodiny. My sme však e, skúmali 19 geneticky modifikovaných e, krmív a potravín a v, počas 90 dní sa dosiahli e, hodnoty po detoxifikácii 42 vedľajších účinkov sa našla v pečení. Opäť EFSA odmietla preskúmať tieto naše zistenia, pretože EFSA nikdy nerobí experimentálne testy. Takže posledné moje dva body na záver. Aktívna účinkujúca látka, ktorá spôsobuje toxicitu látky Roundup a pravdepodobne početných ďalších pesticídov, e, tento aktívny princíp je skrytý. Nevieme to posúdiť, pretože dlhodobo sa to neskúmalo a pri ľuďoch a cicavcoch sa dá predpokladať, že to bude podobné ako pri iných E, napríklad laboratórnych potkanoch. Po druhé, nespracované tzv. hrubé údaje sú istým spôsobom skrývané a zamaskované tzv. historickými normami, pretože kontrolné skupiny neboli správne zostavené a sú príliš široké na to, aby odhalili nejaké účinky na zdravie, keď sa porovnávajú s takými skupinami potkanov, ktoré dostávali toxickú látku. Okamžite by sa mali na internet natiahnuť údaje o cicavcoch, ktoré dostávali vo svojej strave látku Roundup v Európe. To je jediný spôsob, ako by sme dosiahli, že, tak, že to bude stať 0 euro Európsku komisiu a všetky členské štáty EÚ, pretože 200 vedcov a ďalší e, mnohí vedci potom môžu na tejto web stránke si zistiť, aký protokol EFSA použila pri skúmaní geneticky modifikovaných krmiv a potravín. A takto by som videl transparentnosť a demokraciu v Európe, keby tieto údaje sa dostali na verejne prístupnú web stránku, pretože krmiva aj potravina, ktoré sú geneticky modifikované, sa týkajú všetkých nás, všetkých občanov, ktorých zastupujete vy. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem vám, pán profesor Stavalini a teraz nasleduje pán Pierre Bergman. Okay, thank you. Thank you. Dear honorable members, um, dear Mrs. Chair. Ctení poslanci, pani predsedajúca, EFSA víta túto príležitosť vyjasniť isté problémy, ktoré súvisia s publikáciou štúdie pána profesora Sarlínyho a jeho spolupracovníkov v septembri minulého roka. Táto publikácia opisuje dvojročnú štúdiu, kedy sa laboratórne potkany krmili e, dietou, ktorá obsahovala geneticky modifikovanú kukuricu, herbicídy a aktívnu látku glykozid. Čo je dôležité, autory štúdie uzavreli vo svojich záveroch, že geneticky upravená e, kukurica má nízku hladinu glykozidov a koncentrácie sa pohybujú v bezpečnej zóne a tumory u potkanov nesúvisia s touto látkou. Toto je veľmi závažný záver. EFSA dostala mandát od DG Sanko Európskej komisie 26. septembra, kedy sa žiadalo od organizácie EFSA, aby sa vysporiadala urgentne s nasledujúcimi piatimi bodmi zrevidovala vedecké publikácie profesora, profesora Sareliniho a kolegov, požiadať o vyjasnenie, ktoré je potrebné od autorov, ak je takéto objasnenie potrebné. Po tretie, poradiť Európskej komisii, či komplikácie, ktoré sa týkajú nových vedeckých e, údajov, ak je treba opätovne zvážiť predchádzajúce odporúčania Európskej komisie vo svetle týchto nových údajov a zjať do úvahy vyhodnotenia rizik členských štátov EÚ, máme predsa partnerov v štátoch EÚ, vziať do úvahy e, výskumy z Nemecka, pretože glykosid teraz na starosti majú Nemci a jeho vyhodnotenie v rozličných látkach, v rozličných zlučeninách. EFSA má tzv. poradenské fórum, ktoré sa stretlo, bolo zvolené počas toho istého týždňa a spolupráca s týmto poradenským fórom sa niesla v duchu e, tejto témy. Poradenské fórum má zástupcov zo sestierských agentúr z každého členského štátu, ktoré sa zaoberajú e, potravinami, ale takisto aj z nečlenských štátov EÚ, Švedsko, prepačte, Švajčiarsko, Norsko, Island a podobne. A takto sme spojili sily, aby sme sa vysporiadali s záležitostiami, ktoré v tomto hodnotení rizik sa ukázali ako dôležité. EFSA pozvala členské štáty, aby si prediskutovali výsledný dokument a mnohí povedali, že budú nasledovať ďalšie aktivity, ktoré súvisia s revíziou spomenutého dokumentu štátu. My sme povedali, že tí, ktorí, tí z nich, ktorí chcú analyzovať ďalej, môžu si ďalej porovnávať veci, ktoré sa budú postupne publikovať a uvoľňovať na telekonferenciách, kde sa budú zdieľať informácie. A všetky interpretácie sa budú diskutovať, aby sa dalo vyjasniť a vyriešiť to, čo doteraz bolo nejasné, postupným spôsobom, krok za krokom. Šesť členských štátov EÚ sa rozhodlo, že sa zapoja do tohto pripomienkovacieho konzultačného procesu, hoci všetky členské štáty boli pozvané. Európska komisia požiadala o urgentné vyjadrenie sa, čo znamená, že sa do práce zapojil multidisciplinárny tím, ktorý bol zvolaný, zostavený, vymenovaný a rozanalizoval príslušný dokument v dvoch fázach. Vedci z EFSA, ktorí sú erudovaní v oblasti štatistiky, experimentálnych štúdií a toxikologických štúdií, sú to chemici, bio, biológovia a tí, čo sú odborníci na pesticídy, tak tí urgentne preskúmali príslušný dokument. Táto prvotná e, analýza bola publikovaná 1. oktobra, to bolo iba niekoľko dní e, po publikovaní. A urobili sme to preto tak rýchlo, aby sme mohli zapracovať aj ciele štúdie, pretože metodika bola veľmi dôležitá a takisto identifikovanie potenciálnych dier a medzier v metodike bolo dôležité identifikovať. Žiadali sme takisto Európsku komisiu, aby sa zapojila do veci a radila a aby sme zabezpečili, že táto štúdia bola naozaj dôkladne preskúmaná štúdia, ktorá bola podkladom pre spomin- spomenutý vedecký článok. Potrebovali sme plne porozumieť východiskám spomenutého vedeckého článku. Profesorovi eh, sme poslali 4. oktobra výsledky a 18. sme eh, takisto komunikovali s ním a bolo veľkým sklamaním, že výsledky štúdie sa považujú za, považujú za relevantné aj pre potraviny v Európe, ale organizácia, ktorá má na starosti mm, bezpečnosť potravín, sa nezapojila do nášho výskumu alebo nie dosť podrobným spôsobom. Záverečný vyjadrenie organizácií EFSA 28. novembra zahrňa všetky e, príslušné dokumenty Európskej komisie, takisto všetky vyjadrenia členských štátov EÚ. To sa robilo oddelenie v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Holandsku. V každom jednotlivom štáte sa to robilo individuálne. A čo sa týka pesticídu, ktorý sa nazýva glikozid, ten má na starosti Nemecko, jeho preskúmanie a Sareliniho e, práva a reakcia na kritiku, ktorá bola publikovaná 9. novembra, bola tiež dosť nápomocná, ale neodpovedala na väčšinu otázok, ktoré sme vzniesli. A samozrejme, iné otázky, ktoré boli v tej chvíli dôležité, tie boli zodpovedané aspoň sa urobilo závažné snahy, aby boli zodpovedané. Publikácia však nezahrnula správu zo štúdie a to potrebujeme. Záver z vyhodnotenia organizáciou EFSA znie, členské štáty, ich odborníci a EFSA dospeli k tomu istému záveru, sú v zhode, vzali do úvahy berúc do úvahy ich názory, vyhlasujeme, že štúdia, tak ako bola e, zostavená, má výsledky, ktoré boli publikované, lenže my sme nemohli sa vyjadriť k záverom štúdie, pretože túto štúdiu, tieto, túto správu sme vlastne ešte nevideli, ale jej zásadné prvky sú zosumarizované v prezentovaných informáciách. Nie je však možné vyvodiť závery medzi skupinou laboratórnych zvierat, ktorá bola, ktoré, ktorá bola vystavená e, škodlivej látke a kontrolnou skupinou, pretože spôsob, akým boli spracované tieto výsledky, nie je možné použiť na porovnávanie. Vy ste v dokumente, ktorý ste publikovali, tvrdili, že vzorky sú primalé, aby bolo možné z nich vyvodiť dlhodobú e, toxi- toxicitu a my s tým plne súhlasíme. Nie je to možné. A vychádzajúc z výsledkov, ktoré nám mm, umožnili do nich nahliadnúť nemecké úrady, oni tvrdia, že táto štúdia nemá dopad na vyhodnotenie glikozidu a EFSA nepotrebuje opätovne otvárať e, bezpečnostné vyhodnotenia k tomuto bodu, ktoré už boli urobené. Ešte stále čakáme na, na správu, na, ktorá, o ktorú som predtým spomínal. Ďakujeme, hovorí predsedajúca. A teraz má slovo Európska komisia. Pán Vladislav Miko. Thank you, Madam Chair, and thank you for invitation. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, aj za privítanie. Najprv by som chcel poďakovať za zorganizovanie tohto hearingu a chcel by som sa ešte vrátiť k tomu, čo um, publikoval pán profesor Seralini ešte na jeseň a, a ako na to reagovala komisia ešte vtedy. Chcel by som dať, že komisia dôkladne preskúmala túto štúdiu a požiadala o EFSU, aby to považovalo za um, naliehavú záležitosť. Počuli ste už závery EFSI, tie boli prijaté 28. novembra 2012. V našom pohľadu ja by som chcel zdôrazniť, že komisia dôveruje záverom EFSI a myslím si, že to bol výsledok transparentného profesionálneho procesu. Všetky agentúry v členských štátoch mali možnosť eh, prispieť a položiť otázky relevantným spôsobom alebo príslušným spôsobom a chcel by som povedať, že šesť e, vysoko renomovaných e, agentúr v čiestich členských štátoch dospelo k rovnakým záverom ako táto štúdia, čo teda len potvrdzuje spresnosť či správnosť práce EFSI. Avšak zároveň musím povedať, že zároveň, keď e, komisia uznáva prácu pána Seraliniho a jeho štú, túto štúdiu, tiež e, požiadavka e, na bezpečnosť predkladať e, alebo dokázať bezpečnosť produktov, ktoré sú uvádzané na trh a osobitne v prípade GMO. A ja by som chcel povedať, že komisia chce reagovať na to a chce uistiť verejnosť, O čo ide? Prvá vec je, že nedávno bolo prijaté um, to, to nariadenie o uplatňovaní geneticky modifikovaných um, látok, ktoré určuje, akým spôsobom majú postupovať jednotliví užívateľia. Tiež sa tam e, zavádza 90 dňová povinná štúdia, tiež prípad od prípadu vrátanie potenciálnej dvojročnej štúdie, ak e, sa preukážu nejaké negatívne potenciály v rámci tých 90-dňových testov. Po druhé, E, v rámci súčasnej diskusie komisia uznáva, že je potrebné vykonávať dlhodobé štúdie toxicity na báze všetkých e, transparentných noriem, tak aby sme poskytli spotrebiteľom uistenie, aké je vysok, e, ako vysoká je úroveň merania rizika v prípade týchto štúdií. Takže ďalej štúdia e, NK 603 by sa mala začať na jeseň 2013 a mala by byť táto štúdia potom poskytnutá komukoľvek vrátanie pána Sera Líniho. A čo sa týka nezávislosti EFSI, chcel by som zdôrazniť, že DG Sanko podporuje úsilie EFSI posilniť svoje vysoké mm, normy nezávislosti. Chcel by som pripomenúť aj e, zistenie Dvora auditorov, ktoré nedávno uviedlo, že v porovnaní s ostatnými európskymi agentúrami sú EFSA a EMA pre, pre, pre liečiva jedny z najprísnejších agentúr Európskej únie. Tiež by som chcel povedať, že e, je tu prísľub z generálneho tajomníka komisie, aby tu boli jasné e, pravidlá pre fungovanie všetkých agentúr a čo sa týka prístupu k údajom, chcel by som pripomenúť, že EFSA 14. januára tohto roku zverejnila alebo spustila veľmi silnú iniciatívu, ktorá by mala umožniť prístup k údajom a zlepšiť eh, prácu v oblasti posudzovania rizik. A konkrétnym riešením je v prípade NK603 poskytnúť informácie o tejto látke aj vzhľadom k tomu, aké by volale záujem verejnosti. Ja chcel by som povedať, že je to presne v, takom, e, v takej forme, a, ak, údaje sú v takej forme, aké sme ich my obdržali. A chcel by som ešte povedať, že táto iniciatíva nie je zmena politiky a všetky vedecké údaje, vrátanie surových údajov o uplatňovaní GMO boli vždy zverejnené v EFSO alebo komisiou na báze požiadavky, napríklad všetkých 21 požiadaviek na zverejnenie e, NK603 boli uspokojené. Ako viete, prvé hodnotenie sa v prípade pesticídov ukonalo, vykonalo e, úradom členského štátu. V tomto prípade to bolo Nemecko a tak tie prvé údaje, ktoré boli k dispozícii, alebo tie pôvodné údaje by mali byť eh, v Nemecku. Ich agentúre my nemáme právo moc žiadať eh, alebo zverejňovať údaje, ku ktorým dospelo nemeck, nemecký orgán. Tiež treba povedať, že je treba dô... chceli by sme preskúmať všetky informácie, ktoré e, budú k dispozícii o glyfosite pri, v rámci nového konania, ktoré opäť začalo v maji 2012 v Nemecku a malo by byť dokončené do decembra 2013. A keďže momentálne schvalovanie bude až v roku 2015, tak som si istý, že dovtedy budeme mať e, nové posúdenie o potenciálnych dopadoch glyfozidov. Takže toto som chcela zúrazniť. Ďakujem za pozornosť, predsedajúca. Ďakujem pekne a teraz otvoríme rozpravu. Najprvá je pani Grace. Ďakujem pani predsednička, že ste mi udelili slovo. Predovšetkým by som ocenila odvahu a vytrvalosť autorov petície, ktorí prišli a ja by som ich maximálne podporila našou politickou skupinou. Pred dvomi dňami, významný deň, keď došlo k medzinárodnej mobilizácii a ja som sa zúčastnila tejto manifestácie, boli tam milióny milión obyvateľov manifestovali proti Monsantu. Je to téma, ktorá skutočne znepokojuje občanov všade na tejto planete. Rada by som tiež zdôraznila, ako hlboko pochybujeme, spochybňujeme rizikovú, riskovú analýzu GMO, pretože je tam príliš veľa konfliktov záujmov. Pani Vanaty bola zároveň prác predsedničkou v EFSA aj Lilsi, teda organizmu financované e, potravinárskymi firmami. V mene zelených sme hlboko znepokojení narastajúcou aktivitou firiem a hlavne tým, ako viacej, e, čím ďalej tým viacej robia vedecký výskum a publikujú a naďalej narastá tlak, pokiaľ ide o rokovanie v obchodných dohodách. Čím ďalej, tým viacej politikov, e, občanov žiadajú záruky. Také záruky, teda vedecké štúdie, ktoré by boli nezávislé, ktoré by boli e, kontradikované alebo teda e, krížovo prekontrolované nebude dôvera v EFSA, kým tu nebude konflikt záujmov, či už v riadení alebo vo vedeckých eh, kruhoch. A mám aj veľa otázok. Napríklad, nebolo by dobré hlboko zrevidovať postupy vedeckej analýzy. Nebala by EFSA prehodnotiť svoju metódu hodnotenia rizik? prečo tak nástojí na tom EFSA, že odmieta dlhodobé toxikologické testy a analýzy. A ja by som bola šťastná, keby som vedela, čo robí Európska komisia, keď podporuje EFSU v jej misii verejnej služby, aby sme my, politici aj my, občania, mali prístup k nezávislým štúdiám. A požiadala by som keďže je tu veľa študentov, e, pardon, veľa <laughs> politikov a poslancov e, zo všetkých politických skupín, aby sa zaslalo rozhodnutie, aby existoval legislatívny rámec k expertíznemu postupu a ku konfliktu záujmov. V v akom sme štádiu teraz? A záverom, pozícia mojej politickej skupiny zelených to je aj stanovisko väčšiny európskych občanov, tak ako to dokazujú posledné štatistiky. Kým budú rizika, kým budú pochybnosti, tak je absolútna potreba moratória všetkých GMO plodín v Európe. Ďakujem, pani predsednička. Vous, Teraz pán Jar. Ja, e, vielen Dank, auch vielen Dank. Äh. Ďakujem pekne, ďakujem aj za petíciu, pretože petície poukazujú na problémy a upozorňujú zákonodarcov aj tu nás v Európskom parlamente, aj keď existuje EFSA, a jednoducho EPSA je Európskou agentúrou pre bezpečnosť potravín a na, na, vlastne na to vznikla. A ja by som chcel povedať, že my v našom výbore, my sme, e, toto je petičný výbor a e, to, myslím, že toto je dosť e, taký technický problém, i keď život je tiež, život je komplikovaný a, a nesie za sebou mnoho rizík, takže je tu často aj filozofická otázka, ako jeden vníma riziko a čo je riziko. Avšak je tu jeden orgán, jedna agentúra, má svoju nezávislosť. A teraz ďalšia otázka súvisí s nezávislosťou. Čo je nezávislé a kto je nezávislý? Nezávislý je taký jeden, ktorý je úplne o samote pre, takže musím povedať e, aj z otvorenie, že musíme e, si porozprávať navzájom, aké sú teda tu záujmy. Často sú protichodné záujmy. A tu, keď e, ďalšia poznámka je, keď F sa povie, že my chceme byť nezávislí, ale zároveň chceme byť aj odbornými, profesionálnymi um, a to znamená, keď sú odborníci, tak tí sa tiež, tí niekde tiež študovali a majú tiež nejaké názory a nevždy teda e, tá odbornosť e, je na jednej strane, to podobne ako v politike. E, takže aby to nešlo až tak ďaleko, že tí, ktorí tomu odborne rozumejú, sa stanú lobbystami a potom tí, ktorí tomu nerozumejú, tom rozhodujú, to tiež nie je správne. Takže je tu treba sa bezpečiť takú vedeckú prácu, ktorá prinesie tie objektívne výsledky. Ja musím ale povedať teda stále v pohľadu výboru pre petície, že je potrebné toto riešiť, ale e, je táto téma vysoko odborná odborná a ja by som to radšej prenechal túto otázku, aby bola prejednaná na zodpovednom výbore, ktorý sa zaoberá takýmito um, mm, technickými odbornými otázkami. Um, um, myslím si, že my môžeme v našom výbore rozhodovať len o otázke uh, nezávislosti a nie o tých odborných technických otázkach. Takže mm, chcel by som ešte raz teda povedať, že ja mám pocit, že ja vo výbore pre petície som, sa odo mňa kladú na mňa požiadavky, ktoré presahujú moje schopnosti posudzovať e, alebo vyjadriť sa k takýmto vysokoodborným témam. Takže E, neviem, akým spôsobom tento problém môžeme tu to vyriešiť, pretože tento problém sa mi vidí príliš e, akoby komplikovaný. E, ja mm, ja som mm, politikom, mám aj vzdelanie a nemyslím si, že môžem povedať, že som úplne nezávislý, pretože nikto z nás nie je úplne nezávislý a preto máme orgán, ktorý má takýmto spôsobom fungovať teda nezávisle. A, a tak, čo sa týka problémov, ktoré boli tu pomenované, tiež môžem povedať, že ich vidím podobne, ale analýza problému je jedna vec, to sa rozdielam. A je tu aj riešenie, ktoré trvá. A to by som tiež ponechala na odborný výbor. Takže ja e, som rád, že EFSU máme, tam musí rozhodovať Takže je tu úloha pre EFSU, e, ktorá musí teda rozhodovať e, čo najnezávislejšie. Thank you, Mr. Jar, Mr. Taylor. Predsedajúca, ďakujem teraz pán Taylor. Pani Auken, ďakujem pekne. Chcel by som teda predkladateľovi petície poďakovať za to, že prišiel sa medzi nás. E, e, dúfam, že mal prístup e, k štúdii som, bol pre, som bola prekvapená, že EFSA nemala prístup k štúdii pána Sareliho. A ja použijem to, aby som sa pou, obrátila na EFSU, my tiež potrebujeme prístup k vašim správam a štúdiam. Momentálne tiež pracujeme na klinických skúškach a dúfam, že budeme úspešní, aby sme v tomto prípade získali úplnú transparentnosť hľadiska tých surových či pôvodných údajov, ako tu bolo spomenuté predtým. A môžem vás uísť uistiť tom, že Európsky ombudsman bude naďalej nezávislým a bude klasickým nezávislým ombudsmanom. A tento ombudsman pred niekoľkými rokmi v prípade MEA, ktoré sa týkal článku 1049 o transparentnosti, kde bolo jasne uvedené, že e, sú tu obavy, ktoré majú nad ho, ako pre, sú, sú alebo tie, pokiaľ ide o ohrazenie ľudského zdravia, to všetko má prednosť. Um, a my sme mohli požiadať MEU, aby zabezpečila prístup ku všetkým údajom počas e, posudzovania alebo udelovania um, povolenia k tejto látke výrobky v e, takej ľahko dostupnej forme. To znamená, aby to bolo dostupné pre občanov, pre novinárov. A to hovorím, to hovorím to, čo povedal ombudsman v prípade EMEI, avšak e, sú tu ďalšie um, ak je niečo príliš komplikované, niekedy aj komisia tomu nerozumie. Dúfam, že, komis, že EFSA tiež e, to pochopí, že musíme nejakým takým spôsobom zverejniť údaje, ktoré sú prístupné verejnosti alebo zrozumiteľné verejnosti. A potom napokon Petrovi Járovi konflikt záujmov je kritérium, ktorý je ustanovený v tých zákonodárstvách krajín, ktoré majú dobré zákony. E, aj v súlade s zmluvou máme práva mať dobrú správu, e, administratívu a tam sú jasne objektívne kritéria, že keď máte nejaké ekonomické záujmy alebo osobné, ak ste niekoho manželom alebo podobne, musíte deklarovať konflikt záujmu. A ak by ste boli neviem ako úžasnou osobou, keď či už ste sa ani neuženili a vždy platili dane, aj tak každý má nejaký e, záujem. A určite mali by sme e, mať aj e, nemal by byť konflikt záujmov určite v rámci FC, ale iste u, e, u vo verejnosti máte rôzne záujmy, máte predsa 500 miliónov občanov.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 Ďakujem pani predsedajúca. Nuž, e, teraz po Margaret už vlastne ani nemám čo doplniť, možno len niekoľko vecí. Môžem sa pripojiť k tomu, že o konflikte záujmov je treba diskutovať aj naďalej. Isté chceli by sme nezávislé štúdie, ale predovšetkým chceme prístup k výsledkom štúdií, pretože aby sme všetci vedeli, čo znamená geneticky modifikované. To sme videli aj na týchto E, slajdoch. A myslím si, že to je v našom záujme, aby sme o tomto diskutovali. A škoda, že nemáme na to e, čas. Potom celá táto otázka toxikológie, e, to by malo byť jasné už aj stredoškolákom. A Ďalej by som ešte chcela teda poďakovať aj predkladateľovi petície za vašu odvahu a bola by som rada, keby viacerí naši občania mali takú odvahu, ako máte vy. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem pekne. Možno pán Sareli by chcel ešte ujať slova. Ja budem veľmi stručný. Predovšetkým, pán komisár, Pán Sarolini, prepačte, hovorí predsedajúca bez mikrofónu. Máme tu iného rečníka. Ďakujem, že ste mi udelili slovo, pani predsednička. Ja som o ne žiadal predtým a ospravedlňujem sa aj pánovi profesorovi. Chcel som k tejto tak významnej téme vystúpiť, Chcel som poďakovať autorom petície za ich rozhodnosť, vytrvalosť a tiež profesorovi Seralinimu za jeho prítomnosť aj za vystúpenie. Už sa povedalo, je to téma, v ktorej je veľa veľkých záujmov súkromných, podnikateľských, verejných sociálnych, teda aj celospoločenských. A preto je táto téma taká ťažká a zložitá. Chcel som poprosiť pána profesora Seroliniho, či by mohol upresniť, prečo sa rozhodol uchovať v určitej tajnosti svoju štúdiu. S akými ťažkosťami sa stretol pri tejto štúdii aké finančné zdroje mal k dispozícii a akú podporu na realizáciu tejto práce. A prečo po skončení práce na štúdii sa venoval zverejneniu a teda nevenil a vzhľadom na tento všeobecný verejný záujem ukazuje, že o čo vlastne ide. Už sa tu spomenulo, že bolo veľmi ťažké dostať sa k údajom, že je tu nedostatok transparentnosti. Sú tu malé skupiny výskumníkov, malé skupiny občanov po celej planéte, e, ktorí vedú gigantický boj, gigantický boj proti veľkým, skutočne veľkým podnikateľským skupinám. Monsanto je jedna z nich. Monsanto má obrovskú hospodárskú, ekonomickú silu a zároveň aj obrovský vplyv. A keď sa pozrieme po celej planete, na každom kontinente dochádza ku konfrontáciám a konfliktom medzi Monsantom a čím ďalej tým početnejšími skupinami vedcov, občanov, odborníkov, farmárov, spotrebiteľov, ktorým nie je úplne jasné a nesúhlasia s tým, čo robí táto firma. V Európskom parlamente v takomto kontexte a v takejto situácii my sme veľmi citliví, citlivo reagujeme na takúto situáciu a použiť ako princíp obozretnosti pri rozhodnutí, tak to je kľúčová vec a tento princíp nás učí, že by sa k dispozícii spotrebiteľom nemali dávať také výrobky či potraviny, kde boli použité GMO, a kde nie je dostatočne preukázané, e, že v čase teda nemáme preukázané ich dôsledky. Tento princíp obozretnosti sa čím ďalej tým viacej zabúda, čím ďalej tým menej sa berie do úvahy. A z toho potom vyplývajú tie obrovské rizika pre celé obyvateľstvo. A z toho aj vyplývajú veľké protesty. A zdá sa, E, že nie je možné tomu zabrániť. Tiež ma veľmi zaujalo, že mám pocit, že komisia je tu v defenzíve. Argumentuje sa len z 6 expertných skupín zo 6 krajín. Už vydalo svoje stanovisko. No, dobre. 6 skupín odborníkov zo 6 krajín. Kvantitatívne by to znamenalo menšinu z 27 členských štátov EÚ a nezávislo ďalšieho veľkého množstva odborníkov. Takže vychádzať z tohto ako zo stanovisko, tak je to trochu prehnané. A teraz, keď nám komisia hovorí, že áno, že teraz sa začne s výskumom a že ich budeme mať v roku 2013 k dispozícii. No, mali sa asi objednať už skôr tieto štúdie či výskum. A k nezávislosti výskumu a výskumníkov a ich výsledkov. A tam je práve ten zložitý stred eh, záujmov súkromných podnikateľských a záujmov spoločnosti. Je zaujímavé, že v každej krajine sa táto diskusia sa rozvíja rôznym spôsobom, ale eh, v rezume by to znamenalo, že centra verejného výskumu by nemali zodpovedať súkromným záujmom, ale celej spoločnosti. A tieto centrá sa profesionalizujú a aj v súkromných firmách sú takéto e, výskumné laboratória. Otázka je, aká je skutočná nezávislosť týchto výskumných skupín, ktoré závisia e, vo svojom živote aj vo svojej profesii určitej súkromnej firmy. A táto pochybnosť ktorá je odôvodnená, tak tá by sa mala vyriešiť masívnou podporou verejných výskumných centier, ktoré sú jediné, ktoré môžu dosiahnuť určitú nezávislosť a chceme požadovať taký termín nezávislosti, ako si ho ja predstavujem. Takže kým sa tu neobjasní toto všetko, Musíme byť naozaj veľmi obozretní na pôde nášho výboru aj v Európskom parlamente, používať princíp obozretnosti a zabrániť tomu, aby spotrebiteľ aby sa mu nedostali na stôl určité výrobky, ktoré môžu byť eventuálne toxické a tiež, aby výroba potravín, či už živočišného alebo rastlinného pôvodu, aby sa pri ich výrobe nediskriminovane nevyužívali určité prvky, ktoré z dlhodobého hľadiska môžu mať kontroverzné dôsledky e, než porovnaní s tým krátkodobým hľadiskom. Ďakujem za pozornosť. Ešte pán profesor Straliny, odpoveď. Thank you very much. Ešte raz ďakujem za slovo, veľmi stručne odpoviem ku každému bodu. Pán komisár, rád by som vám pripomenul, že glykozid nie je to isté ako Roundup. Roundup je zmes desiatok zlúčenín, niektoré sú toxickejšie, voči ľuďom a cicavcom ako glykozid a žiadna agentúra nikdy nepreskúmala dlhodobé účinky Roundupu ako takého až dodnes a Roundup je pritom hlavným herbicidom, ktorý sa často používa na svete. V najväčšej miere sa používa na svete a 80 jedlých geneticky modifikovaných potravín boli vytvorené preto, aby absorbovali Roundup a boli napriek tomu schopné rásť, teda sú odolné voči tomuto herbicídu. A nie sú, EFSA nevydala ich e, výskumné údaje ani len glikocidom, glikozidom, ani k, ku krátkodobým testom, ktoré trvajú iba niekoľko dní alebo ktoré zahrnú iba 10 zvierat, čo sa týka e, iritácie oka a podobných zdravotných problémov. Ale zdravotné problémy vo svete sa môžu týkať tohoto výrobku, pretože existuje 155 rôznych produktov a tisíc rôznych pesticídov, ktoré sa posudzujú podobným spôsobom ako Roundup a toto je ten hlavný problém. Súhlasím s tým, že EFSA a ďalšie agentúry sú zodpovedné za hodnotenie produktu ako takého a že nie sú vybavené na to, čo majú urobiť a že je tu zjavný konflikt záujmov medzi vedeckými dokumentmi, pretože sú tu na druhej strane ekonomické záujmy. To je ten konflikt záujmov. A 20 rokov členské štáty žiadajú od univerzit, aby spolupracovali s priemyselnými sektormi, čiže je tu istý korporativizmus, ktorý znamená, že isté historické údaje by mali byť dostupné, aby sa posudilo toto všetko, čo sa doteraz udialo. A sú tu špecifické prepojenia na vedeckú radu EFSA, od ktorej sa žiada, aby to preskúmala opäť. To nebude mať žiadny finančný dopad, ak jednoducho títo vedci dajú na web stránku verejne prístupné údaje. Európsky parlament na svojej tlačovej konferencii takisto žiadal, aby sa jednoducho poskytli iba údaje na internetovú stránku. EFSA by mala urobiť to isté, aj my urobíme to isté, a potom oba tieto produkty, o ktorých sa hovorí, by boli posúdené nie len čo sa týka GMO, ale aj čo sa týka ostatných zložiek herbicidu Roundup. A takáto transparentnosť je nevyhnutná, aby sme sa dostali z tejto zložitej rozpravy. E, netreba vynakladať veľa peňazí. Ja som tiež európsky občan a nechcem, aby sa platilo niečo, čo je netransparentné. My potrebujeme interpretovať údaje z výskumu, tzv. surové údaje, a potom môžeme sa rozprávať o výsledkoch. A toto je vlastne symbolický dôvod, prečo sme neposkytli naše údaje EFSA, ale sme ich poskytli o, fyzick- o chemickej toxikológii potravín iným a v biotéku je osoba, ktorá pracuje teraz ako hlavný redaktor a v časopise Toxikológia požiadal, aby odstranili isté dokumenty, ktoré sa venujú BT toxínom a ďalší vedci boli požiadaní potom, aby, čo sa dozvedeli, čo sa stalo mne. A v istom ďalšom vedeckom dokumente bolo oznámené, že publikácia môjho dokumentu je zlyhaním, ale táto firma je držiteľom patentu transformácie rastlín, ktoré sú odolné voči herbicidu Roundup. Čiže ja súhlasím s pánom Žorom, že v takejto situácii vzniká potreba, aby sme si premysleli, ako konať nezávisle bez konfliktu záujmov. Preto sme navrhli niekoľko komisií, vrátanie komisie, ktorá by pracovala pri Rade ministrov Európy a táto komisia by preskúmala tie kontradiktorné protirečivé výsledky v laboratórnych výskumoch, čo je základným princípom vedeckej práce, že sa skúmajú protirečivé výsledky a potrebujeme ľudí s, s erudíciou, ktorí tomu rozumejú na jednej strane a transparentnosť poskytnutých laboratórnych výsledkov na strane druhej. Takže nezávislosť eh, univerzít je e, otázna, pretože univerzity čoraz viac spolupracujú s priemyselnými odvetviami a vzniká e, konglomerát, pretože priemysel platí univerzitám a preto my nežiadame nič iné, len to, a to to je vec európskych poslancov, nie EFSI ani nikoho iného. Žiadame, aby boli údaje poskytnuté transparentne. Nebude to stať ani len 0 eur. Môže sa to stať zajtra, ak sa dohodneme s komisiou, aby sa tieto údaje natiahli na web stránku, aby sa mohli analyzovať. Dnes herbicid Roundup je chránený jeho zloženie je tajné a nemôžeme teda určiť jeho toxikológiu. A na eh, analýza vzoriek krvi potkanov by bola veľmi hodnotná pri prispení k tomu porozumenia toho, ako toxicky môže byť Roundup. Za jeden deň veľké francúzske noviny e, Figaro uverejnili interviu s Gerardom Pascalom, kde sa povedalo, že moja štúdia nie je dobrá. Týmto trvalo jeden deň, aby to uzavreli, ale 4 mesiace to trvalo odbornému časopisu FCT, aby vyhodnotili našu štúdiu. Ako môžu noviny za jeden deň niečo takéto uzavrieť? Táto osoba, s ktorou bol eh, rozhovor, interview, bola zodpovedná za trojmesačné testy v, vo výskumnej inštitúcie, kde, po, pre ktorú som 9 rokov pracoval – a pán Ilsi e, takisto vymenovával odborníkov do rady EFSA. Čiže tieto všetky fakty poukazujú na konflikty záujmov. Ďalej tu máme nezávislú organizáciu expertov, ktorá tiež súvisí s týmto konfliktom záujmov. Nebudem tu hovoriť presné mená, lebo ja tiež som zainteresovaný do tohto procesu 9 rokov a dostal som sa von z tohto systému, aby som mohol pokračovať s mojim experimentom. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme. Dostali sme sa na koniec tejto veľmi hlbokej diskusie, ktorej sa zúčastnilo veľa diskutujúcich. Ide predovšetkým o transparentnosť a teda o skutočnú účasť prostredníctvom informovanosti občanov, aby sa mohli účastniť aj života európskych inštitúcií. Je tu požiadavka a tá sa zopakovala ústami viacerých kolegov o možnosti, aby EFSA uverejnila mm, chýbajúce údaje aby mali občania dostatočnú úroveň informovanosti, tak ako to žiadajú v tejto fáze. Môžeme túto rozpravu chápať ako otvorenú, aby sme dali aj priestor na neskoršie úvahy. Nezávislo od otázky transparentnosti a kompetencie inštitúcie aj v súvislosti so zmenami nariadení. Týka sa to aj kompetentných parlamentných výborov a my môžeme požiadať, tak ako spomenul kolega Jar, stanovisko napríklad od výboru MV a Agri. Môžeme ich požiadať o podporu ich stanoviskom ale navrhujem, aby sme túto petíciu nechali ešte otvorenú, aby sme mohli ísť do hĺbky nie len v tom, čo sme si dnes vypočuli, ale aj v tom, že vzhľadom na to, že autor petície nemohol byť prítomný, aby sme následne neskôr mohli prijať rozhodnutie. Ak dovolíte, túto petíciu by som ponechala otvorenú. Ak súhlasíte, nie sú žiadne pripomienky, takže budeme ešte viacej vyšetrovať zašleme požiadavku komisii agentúre EFSA, aby bola transparentnejšia. Ďakujem všetkým prítomným, predovšetkým zástupcom EFSA, aj profesorovi Seralínimu a ideme k nasledujúcemu bodu programu. To je petícia, ktorú predložil Reinhard Wipke. Ide o nemeckého občana má podporu 2504 podpisov. Ide o jednotnom označovaní geneticky modifikovaných prepravcov a potravín. Je tu aj se, e, petícia 807 lomeno 2012, ktorú predlážil Michael Grosshardt, nemecký občan o označovaní potravín. Autory petícii nie sú prítomní a preto dáme hneď slovo predstaviteľu Európskej komisie pánovi Mikovi. Uh, Veľmi stručne sa vyjadrím k otázke označovania. Rád by som zdôraznil, že je tu najvyšší záujem komisie, aby geneticky modifikované potraviny a krmiva, ktoré boli schválené v Európskej únie, boli vysoko bezpečné. Čo sa týka označovania, radi by sme podporili názor predkladateľa petície, aby boli GMO náležite označené a to by potom zabezpečilo slobodu voľby pre spotrebiteľa. Pripomínam vám, že máme tú legislatívu v európskej oblasti ktorá je platná a produkty pre zvieratá, ktoré sú krmené GMO, na tieto sa nevzťahujú označenia, pretože nie je možné v mese týchto zvierat detegovať stopy po GMO. Napriek tomu legislatíva GMO ne, zakazuje rozvoj a využívanie tzv. nálepiek, ktoré označujú, že v tejto potravine nie sú geneticky modifikované potraviny. Komisia e, v súčasnosti poverila organizáciu e, štúd- vypracovaním štúdie o harmonizácii označovania a obsahu označovania e, na priebehu tohto roku budú výsledky tejto štúdie zverejnené a čo sa týka organických potravín, aj tam by sa malo uvádzať, ak sa zvieratá krmili z mesou, ktorá obsahovala geneticky modifikované látky. Rád by som uzavrel, že informovaný súhlas bol plne um, k dispozícii a takisto tieto geneticky modifikované látky budú označované a budú tam k dispozícii a dodatočné informácie. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Jar. Ďakujeme za slovo. Ja, ich denke, es ist ein Menschenrecht, äh, äh, dass man, äh, dass man weiß, was man kauft und dass man weiß, wie die Produkte hergestellt worden sind. Hovoríme tu o tom, čo je vo výrobkoch, ktoré my kupujeme. Čo obsahujú tieto výrobky a je to mimoriadne dôležité pri potravinách pre ľudí. Takže naše volanie po transparentnosti má svoju váhu a čo sa týka geneticky modifikovaných potravín a produktov, tak si nemyslím, že by boli ľudia otvorení voči tomu, čo sa deje, zodpovední, že by boli otvorení. Génové technológie v lekárskej vede postupujú ďalej a na internete je možné vy, sa dozvedieť, ako sa vyrábajú a tieto genové technológie by e, mali byť, o, o nich by sme mali byť upovedomení. Keď si napríklad kupujem sír a je to sír, ktorý prechádzal procesom fermentovania, tak neviem, čo sa tam počas tohto procesu udialo a dostalo. V prípade genovej techniky je to tak, že dobre, tak e, keď to spotrebiteľ zavediete, tak e, že či aj napríklad e, tá krava, z ktorej e, sa použilo mlieko napríklad, či tiež nebola krmená krmivom, ktoré bolo geneticky modifikované a podobne. Takže myslím si, že e, naozaj mnoho občanov vonkoncom nevedia, že kam smeruje celý tento vývoj. Myslím si, že mali sme tu petície už aj v minulosti. Myslím si, že je to nová technológia a Jednoducho treba aj túto novú technológiu dobre mm, skúmať a študovať ale keď nebudeme vyhodnocovať my v Európe e, riziko, tak to urobia niektorí iní a myslím si, že práve aj, aj tak už veľká časť výskumu v oblasti GMO je mimo Európy. Čiže tu chcem povedať, že keď my to nebudeme skúmať a my to nebudeme overovať, tak to urobia za nás niektorí iní. A v závere by som chcela povedať, že ja som teda veľkým prívržencom veľkej transparentnosti, aby ľudia vedeli, čo kupujú, čo jedia, čo si odnesú domov a Myslím si, že ja som nielen za zelené technológie, aj za červené, aj za, za, aj za biele. A preto, tak ako nám tieto e, výsledky boli poskytnuté, všetky výsledky by mali byť neústavne zverejnené, tak aby sme sa mohli sami e, rozhodnúť. Ďakujem. No- Chcete vystúpiť k tejto téme? Ešte niekto, prepačte, nevidel som vás. Pán Vojčechovský, dúfam, že som dobre vyslovil vaše meno, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Nie som členom tohto výboru, ale prišiel som sem na rokovanie, pretože som sa tešil, že bola predložená takáto petícia a um, Myslím si, že produkty, ktoré obsahujú GMO, by mali byť označené, aby boli odlišené od tých, ktoré ho neobsahujú. A súhlasím aj s pánom Jarom v tom, že čo sa týka e, výskumov, e, e, oblasti GMO, aby sa k tomu neviadrovali len biotechnológovia, pretože im GMO nevadenia, pretože oni z toho žijú, ale dôležité je, aby sa tu e, skutočnili e, výskumy, ktoré sa týkajú vplyvu GMO na ľudské zdravie, na životné prostredie a myslím si, že to by malo byť rozhodujúce, pretože isté biotechnológovia nás uistujú, že GMO nie sú e, nebezpečné, ale v podstate sú akoby sudcovia vo vlastnej um, doméne. Takže ja si myslím, že je treba povolať aj odborníkov z oblasti životného prostredia a medicíny. Ďakujem pekne za vaše komentáre. Vítajte v našom výbore Pety. Ja viem, že je to vaše prvé vystúpenie medzi nami. Neviem, či ešte nejaký kolega chce vystúpiť. Z týchto dvoch vystúpení je jasné, že žiadate, aby táto petícia ostala otvorená a tak sa aj stane. A ideme na číslo 7 zo životného prostredia. Je to petícia číslo 1160, ktorú predložil Werner Sanding z Nemecka o vybudovaní dvoch parkov s veternými mlynmi e, v českom pohraničnom regióne Ústi nad Labem a súvisiacimi škodlivými vplyvmi na okolité nemecké prírodné oblasti. Pán Kochman má slovo v mene komisie. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Pán predsedajúci, ja som sa zúčastňoval na stretnutiach tohto výboru. Predtým už niekoľkokrát som tu bol. Dovolte mi preto, preto zosumarizovať nedávny vývoj, ktorý sa udial od februára, kedy sme naposledy hovorili o tejto veci. České orgány pre životné prostredie začali proces e, hodnotenia environmentálneho dopadu. Tento proces ukončili v apríli tohto roka. Nemecké úrady boli upovedomené o záveroch v, e, tiež v apríli tohto roka. Zdá sa mi, že 19. apríla tohto roka české orgány pre životné prostredie publikovali v českom jazyku a v nemeckom jazyku tieto závery na verejne prístupnej web stránke Českej agentúry pre životné prostredie. Komisia preskúmala postup, ktorý bol použitý. Postup bol náležite sledovaní, bolo všetko v poriadku a z procedurálneho hľadiska komisia nezaznamenala žiadne odchýlky od požiadaviek, ktoré sú stanovené pre hodnotenie environmentálneho dopadu v legislatíve z roku príslušného roku. Čo sa týka obsahu, komisia zatiaľ sa nedostala do fázy, kedy by mohla rozhodnúť, či niečo potrebuje hĺbšie preskúmanie medzi tým však komisia dostala stiažnosť, ktorá bola náležite zaregistrovaná na začiatku tohto mesiaca. Komisia momentálne sa venuje vyhodnocovaniu tejto stiažnosti. Táto stiažnosť bude viesť k tomu, že komisia sa rozhodne, či sa rozbehne európske pilotné konanie spolu s českými orgánmi. Komisia medzi tým nemôže urobiť nič viac, lebo nemôže začať konanie proti porušeniu, keď sa toto konanie ešte neukončilo. Ide tu o veci, ktoré sú rozbehnuté a preto sa to tak nedá. V krátkosti to je všetko. Slovo má Peter Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že už sa dlhšiu dobu zaoberáme otázkou budovy stavby veterného parku v blízkosti e, nemeckej hranice a e, je to v blízkosti tiež e, Národného parku alebo ochrannej, chránenej zóny. A treba teda žiadať, aby naozaj sa došlo k dôkladnému preskúmaniu dopadov na životné prostredie a práve sa musia venovať tomu aj tí, ktorí e, majú na starosti cezhraničné pôsobenie zariadenia, pretože dnes stačí, keď e, výskumy vykoná tá krajina, v ktorej sa nejaké zariadenie inštaluje, ale musí si to takto e, môcť vyjadriť k tým dôsledkom aj krajina, na ktorú to vplyv má. A v podstate najlepšie by bolo, keby rozhodovali spoločne. Takže to by bolo najlepšie, keby ťažké projekty, e, ktoré sú cezhraničného charakteru, by bolo dobré využívať na to Európsku úroveň úroveň. A teraz, čo sa týka tohto konkrétneho projektu, ehm, ja som žiadal, aby to teda bolo na programe rokovania. Komisia povedala, že je tu sťažnosť a že vec sa vybavuje a ja by som teraz chcel vedieť, že či komisia by chcela e, uviesť konanie za porušenie, ale pokiaľ ja viem, zatiaľ nedošlo k porušeniu postupu v prípade tohto projektu. E, by to tu by malo byť No, takže ja sa teda pýtam, že či už bolo spustené konanie alebo nebolo za porušenie smernice. Však ja si myslím, že zase nie je celkom logické, keď komisia musí čakať na jeden no, konanie, aby mohla potom konať. A potom ďalšia otázka je, že v Českej republike existuje taká špecifickosť, že e, v podstate v oktobri sa, od oktobra sa zmenili určité pravidlá hry, do oktobra bolo zodpovedné za uplatňovanie smernice, bola zodpovedná centrálna vláda, ústredná vláda a teraz od oktobri to bolo presunuté na krajské, krajskú správu takže keď som si prečítal túto petíciu, že je tam určitá taká um, či to je také bezvlade kvázi, pretože e, vláda, ktorá to odovzdala z e, Prahy na krajské vedenie, e, kde sú s tým určité opäť problémy, takže to si tiež musia E, vlastne vyriešiť. A posledná otázka, ktorú ešte mám. Čo môže Európska únia mm, urobiť, mm, aby mohla prospech lepšej ochrany um, takých zón, ktoré sú cezhraničné, ako v tomto prípade je to medzi Českou republikou a Nemeckom, aby boli trvalo tieto územia chránené aj z dlhodobého hľadiska Takže toto by boli moje otázky. Viete, aké je moje osobné názory? Ja som už viackrát sa vyjadril aj vo výbore. Myslím si, že keď budeme my ako Európska únia musieť rozhodovať a budeme my definovať, čo predstavuje takú ochranné územie ehm, alebo neviem, ďalšie územia ktoré chránia určité konkrétne zóny. Myslím si, že bolo by dobre, keby sme to zadefinovali správne na európskej úrovni a keby sme toto mali zadefinované, tak by sme nemuseli neustále sa venovať takýmto petíciám a takýmto problémom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Jar. Chce ešte Európska komisia odpovedať? Nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Čo sa týka konania za porušenie ako som povedal, komisia nemôže rozbehnúť alebo otvoriť takéto konanie v súčasnom stave, pretože proces, ktorý mal byť podkladom pre prorušenie sa ešte nezavršil. Ak komisia potvrdí, že záujmy jednej alebo druhej strany, prípadne námietky, ktoré boli vznesené predkladateľmi, sú na mieste, tak potom budeme klasť otázky českým úradom o postupe tak ako sme to už začali, ale keďže projekty ešte neboli autorizované a autorizačný proces ešte stále prebieha, pravdepodobne ešte bude trvať rok a preto komisia nemôže teraz začínať s konaním za porušenie proti Českej republiky. Čo sa týka smernice o posúdení vplyvov na životné prostredie. Komisia sleduje tento konkrétny príklad už niekoľko rokov, monitoruje, čo sa deje a zatiaľ nenašla žiadne odchýlky z procedurálneho hľadiska. Je to proces, ktorý ovplyvňuje viaceré krajiny cezhranične a to sa vie. Tento proces rozbehli regionálne orgány, cezhraničné účinky sa identifikovali, oslovili sa vyššie orgány v Českej republike, to znamená Ministerstvo životného prostredia Českej republiky, ktoré bolo v kontakte s príslušnými nemeckými ustanovizňami. Z tohto hľadiska komisia nevidí žiadnu možnosť, aby začala konanie za porušenie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie proti Českej republike. Ďalšia otázka sa týkala toho, či sa schváli príslušný projekt. Nemôžeme schváliť tento projekt, pretože ešte stále nie sú splnené všetky podmienky a tento proces sa môže schváliť len vtedy, keď sú podmienky pre životné prostredie splnené. Takže z tohto hľadiska v súčasnej fáze nemáme dôkaz, alebo žiadne dôkazy nemáme, že niečo by sa tu dialo nesprávnym spôsobom. Čo sa týka chránených oblastí pre vtáky, komisia posúdila, že sieť chránených oblastí e, pre vtáky v Českej republike je dostatočný a že všetky príslušné zákony, ktoré riadia tieto chránené oblasti, boli z... konalo sa podľa nich. Slovo má Peter? Práve si myslím, že keďže ešte stále proces sa neukončil, myslím si, že tým pádom treba podržať túto petíciu ešte živú v našom výbore. Už no, keď sa to teda to potvrdí e, a budeme mať už potom problém e, skutočne riešiť e, veternú elektráreň, tak možno, že už budeme mať príliš máro času na to a by sme sa k tomu vyjadrili a v podstate je tu takáto obava. Ale myslím si, že vo všeobecnosti by sa takýmito otázkami mal zaoberať petičný výbor, ale hlavne by sme mali vo všeobecnosti určiť e, určité hranice, že ako je možné, keď dva štáty niečo posudzujú a e, prídu k úplne odlišným e, hodnoteniam či záverom. Takže ja si myslím, že takéto veci by v budúcnosti mali byť riešené na európskej úrovni, pretože potom to vedie k takým problémom, ako aj v tomto prípade. A chcel by som požiadať komisiu, aby dôkladne sledovala vývoj tohto projektu E, pretože potom by e, ako som už povedal, že budeme mať, keď už budeme sa môcť stiažovať, tedy už bude možno neskoro. Además, un parque eólico, señor. Namiš, navyše ide o park s veternými mlynmi, tak túto petíciu podal starý, starosta jednej dediny a predpokladám, že on zastupuje všetkých občanov a je tiež zaujímavý komentár komisie, že teda komisia nebude e, analyzovať tieto dokumenty ani nebude sprostredkovateľom. Ja si myslím, že, že to vôbec nie je možné takto postupovať a hlavne v prípade e, výboru, ktorý chce byť blízko občanov a aj autorov petície. Necháme túto petíciu otvorenú a požiadame autorov petície, aby nás informovali, aké sú následné žiadosti v tomto prípade, aby komisia o tom dostatočne informovala. Dobre. Ako viete, na začiatku tohto zasadnutia sa rozhodlo, že budúce dva body, budúce petície číslo 8 a číslo 9 sa budú rokovať za zatvorenými dverami. Preto vám dám k dispozícii dve minúty. Poprosím všetkých tých, ktorí ešte, ak dovolíte, môžu ostať len europoslanci samozrejme, ktorých táto téma zaujíma, asistenti týchto poslancov, a predstaviteľ Európskej komisie, ktorý bude odpovedať na petíciu z bodu číslo 8 a 9 všetkých ostatných. Poprosím, aby opustili sálu a skôr dnes než opustíte sálu, ešte kolega požiadalo slovo. Dve žiadosti o slovo sú to. Nech sa páči, pán Mesaroš. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, som proti tomu, aby sa rokovalo za zatvorenými dverami, ale väčšina chcela, aby to bolo za zatvorenými dverami, tak budeme takto postupovať. Dve osoby, e, autory tejto petície prišli a sú prítomní. Ja dúfam, že budú mať udelené slovo. Sú tu aj ďalšie tri e, osoby, ktorým bolo odobraté štátna e, príslušnosť. Dúfam, že aj oni budú vypočutí. Dobre, rád by som odpovedal kolegovi Systém výboru PETI za zatvorenými dverami je rovnaký systém a bude fungovať rovnako, ako keď rokujeme za otvorenými dverami. Dáme samozrejme slovo autorom petície, potom dáme slovo predstaviteľi Európskej komisie a potom bude otvorené kolo diskusie europoslancov a samotní autory petície budú mať možnosť sa vyjadriť. Tie tri osoby, o ktorých hovoríte, ak sú tiež autory petície, nebojte sa, určite bez problémov budú môcť vystúpiť. Skôr ešte pred kolegom, nech sa páči tam ten kolega. Neviem, ako sa voláte. Your name because I uh, don't have your name. Turkish. Turkish. Turkish. Okay, señor Durkis tiene la palabra. Yes. Uh, chairman, uh, uh, Uh, Vážený pán predsedajúci, minulý týždeň v piatok sme predložili požiadavku predsedníctvu výboru pre petície v mene Agneš Honkiš, Lásla Tekeša, Zoltana Bogu a títo žiadali, aby sa konala rozprava Ako odôvodníte, že sa teraz bude konať rozpráva za zatvorenými dverami? Ja nerozumiem, na základe akej právnej normy sa bude konať rozpráva za zatvorenými dverami. S maximálnym rešpektom, ak dovolíte, budem vám odpovedať k tejto téme. O, tej, o tomto bode sa hovorilo na schôdzi koordinátorov. Na tej schôdzi koordinátori prijali rozhodnutie. A nepamätám si na tej schôdzi koordinátorov, že by bol niekto proti tomuto rozhodnutiu. Potom sa e, na začiatku tejto schôdze sa znovu o tom diskutovalo, vystúpili kolegovia, ktorí povedali, že nesúhlasia, nesúhlasia s tým, aby sa táto petícia rokovala za zatvorenými dverami. A kolegovia majú pravdu, keď chcú aby sa verejne rokovalo, tak eh, majú právo na hlasovanie. Toto hlasovanie prebehlo, konalo sa hlasovanie. Vy ste tu neboli prítomní, ale bolo hlasovanie a v hlasovaní sa rozhodlo väčšinou, väčšina kolegov prítomných rozhodla, že tento bod sa bude diskutovať za zatvorenými dverami. Keby to bolo viacej hlasov e, proti, ja nemám žiadny problém, ja som nepredsedal e, tejto schôdzi, takže ja som sedel za predsedníckým stolom, bol som svetkom toho a môžem vás ubezpečiť, prebehlo hlasovanie a väčšinou prítomných sa rozhodlo, že to bude za zatvorenými dverami a treba rešpektovať demokraticky prijaté rozhodnutia väčšinou. Nevidím vaše mená, tak neviem vás osloviť ďalšia kolegyňa. És szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint, hogyha... Som Kristina Morvaj. Ak koordinátori rozhodnú, že od budúceho mesiaca budú plenárky za zatvorenými dverami, tak, tak aj vy rozhodnete, že sa bude takto robiť za zatvorenými dverami. Však to je absolútne proti právu. Je to arbitrárne rozhodnutie. Veľa sa tu hovorí o transparentnosti, o príjmaní rozhodnutí. Ak všetky opatrenia a postupy sú proti Maďarsku a my sa stále odvolávame na hodnoty. Ako je možné, že sa tieto hodnoty nechávajú bokom pri takomto prípade? Je to skutočne arbitrérny prístup e, aj v tomto postupe. Pán predseda, ja sa s vami môžem zhodnúť, ale je škoda, že tu nie je koordinátor našej politickej skupiny. Kristýna, Kristýna, poprosím vás, stiahnite váš nápis Mňa mrzí, že tu nie je koordinátor, ale mňa by zaujímalo, koľkokrát si kontaktovala koordinátora v tejto téme, ale teraz tu už nebudeme o tom diskutovať. Už to bolo prediskutované, už to bolo odhlasované. Ja ešte dve minúty dám slovo pánovi Bakovi a pani Hokeš. Len dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Len by som upresnil zo pár vecí. Počas schôdze koordinátorov v marci išlo o inú petíciu, o petíciu o Benešových dekretoch a o tejto petícii koordinátori rozhodli, že treba diskutovať so zatvorenými dverami, ale tu ide o druhú petíciu, ktorá hovorí o mm, dvojakom občianstve, o slovenskom zákone občianstve, ktorá prišla do tohto výboru o dva mesiace neskôr. K tejto petícii rozhodnutie koordinátorov o rokovaní za zatvorenými dverami, tak to by nemalo pokrývať túto petíciu. Dobre, Benešové dekrety za zatvorenými dverami, ale tá druhá petícia koordinátori predsa nemohli pred 1,5 mesiacom o tom rozhodnúť, lebo ešte vtedy sme túto petíciu nemali. Pani Honkeš. Len som chcela požiadať, aby tí, ktorí hlasovali alebo ktorí rozhodli, aby to bolo stretnutie za zatvorenými dverami, nemajú pocit, e, že znovu sa tu aplikuje dvojaký meter. Len príklad, keď bolo Nemec- e, Maďarsko atakované správa Taváreš, ktorá bola predložená v inom výbore a tam sa konštatovalo, že Maďarsko porušuje ústavu a témou bola ústava. A nejde tu o nič iné, ide o ústavnú otázku diskutujeme o tomto a diskutujeme o niečom, čo má dopad na ľudské práva. To je všetko v kompetencii EÚ a ja by som bola rada, aby niekto e, kto bol za to, aby toto rokovanie bolo s zatvorenými dverami, tak aby mi vysvetlil, aký je rozdiel medzi tým, že správa e, Taváreš bola e, diskutovaná verejne a že v tomto konkrétnom prípade sú občania a ľudia zostali vylúčení z rokovania. Pán predsedajúci. No dobre, ak teda začneme diskutovať, hovorí pán predsedajúc, pán veľvyslanec je vonku i veľmi stručne. No, ak tu teraz znovu budeme diskutovať, tak potom už tu nebude ani výbor petície, ani nič, pretože o pol šiestej musíme začať s, ďalší, s ďalšou schôdzou koordinátor. Pani Nevedelová, veľmi, veľmi stručne. Uh, Chcela som využiť túto príležitosť. Päť rečníkov chcelo, chceli prehovoriť na kameru a oni chceli vyjadriť sa verejne, ale na začiatku zasadnutia tohto výboru sa hlasovalo, ale iba 9 ku 4 boli, boli, boli výsledky a je to celé spolitizované, je mi ľúto. Bohužiaľ, je to tak, musíme eh, vychádzať z toho, čo sa hlasovalo. Na začiatku tejto schôdze sa hlasovalo, je to tak a ja nemôžem urobiť nič iné. Samozrejme, ja nemôžem postupovať inak, než ako je zvrchované rozhodnutie plena tejto parlament, tohto parlamentného výboru. Je to zvrchované rozhodnutie tohto výboru, e, hlasovalo sa a hlasovanie dopadlo tak. Tí kolegovia, ktorí mali taký záujem, aby to bolo za otvorenými dverami, tak mali byť prítomní, mali hlasovať a výsledky by boli iné. Takže opakujem dve minúty na to, aby odišli všetci tí, ktorí nemajú byť prítomní a budeme pokračovať bodmi 8 a 9 za otvorenými dverami.